Okay. If each of the groups could listen really carefully to what I'm saying. This afternoon on the Dobré ráno bude výmena názorov, pokiaľ ide o DSM, iný. Každý tieňový spravodajca dostane 3 minúty rečníckého času. A akýkoľvek poslanec, kto bude chcieť vystúpiť eh, v diskusii, dostane 2 minúty. Poprosím vás, eh, povedzte svojim poslancom, aby eh, v rámci toho stanoveného času postúpili svoje názory. Dajte im to vedieť, pretože ináč než večer tu budeme veľmi dlho. 3 minúty každý tieňový, 7 minút spravodajci Gaja, 7 minút, 3 minúty tieňovi a 2 minúty pre koľkoľvek, kto bude chcieť vystúpiť potom následne eh, v diskusii Toľko k rečníckému času. Dajte to prosím vedieť všetkým poslancom. Sander zašla aj e-mail. Ďakujem pekne. Sander, e, chcela som vám len dať vedieť, že budeme musieť byť dnes po obede disciplinovaní a prísni. Dobre, prvý bod dnes ráno. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ. Sergio Koferati je spravodajcom. Sergio, nech sa páči. Ďakujem pekne. Od, oddržali sme 60 pozmeňujúcich návrhov k tomuto stanovisku. Veľká časť týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa tohto týkajú, obsahuje dôležité odkazy a referencie, pokiaľ ide o prepracovanie a rozpracovanie tohto textu. To len potvrdzuje fakt, že tá atmosféra pri vypracovaní tejto správy bola pozitívna a že je tu konvergencia, pokiaľ ide o tento návrh. Ako som už predtým spomínal, priestor, ktorý je tu na prezentáciu stanoviska, tak ten bol e, osobitne zúžený, pretože aj napriek tomu, že ja som využíval pozmeňujúce návrhy na to, aby som e, zavádzal niektoré témy, e, ktoré neboli, nebolo možné prezentovať v tom úvodnom texte, v tom pôvodnom. Takýmto spôsobom môžeme e, obrátiť e, pozornosť na trh s energiami, tak to nebolo predtým a mnohé pozmeňujúce návrhy sa sústredili práve na túto záležitosť. Takisto je možné potom zdôrazniť že vo svojej podstate tá politika hospodárskej súťaže nesmie byť v rozpore e, s poskytovaním verejných služieb. Práve naopak musí ich prístupňovať všetky a že nemôže tu dochádzať k rozporu medzi týmito dvoma polmi. E, politika hospodárskej súťaže musí umožniť, aby aj finančné trhy boli bezpečnejšie a transparentnejšie a na prospech spotrebiteľa. Tými pozmenujúcimi návrhmi definujeme e, transparentnejší fiskálny kontext alebo rámec, pretože ako viete, je tu aj nekalá hospodárska súťaž medzi členskými štátmi, aj prostredníctvom istých daňových e, deformácií. A toto poškodzuje závažne nielen jednotlivých občanov, ale osobitne aj podniky a subjekty, počnúť s tými najmenšími, ktoré sú najslabšie v tejto situácii a ktoré nevhodným používaním fiskálnych politík trpia, alebo teda daňových politík, aj pokiaľ ide o elektronický obchod, to je veľká oblasť tematická, ku ktorej e, došlo veľa vítaných pozmeňujúcich návrhov, je možné e, práve prostredníctvom týchto zdôrazniť e, dôležitosť takýchto opatrení. Nechcem zbytočne dlhovo približovať ďalšie podstatné pozmeňujúce návrhy, prípade ktorých sú navrhované kompromisy, ale to vyslovene len z dôvodu nejakej lingvistickej formy. E, nie sú tam veľké e, názory, teda rozdiel, rozdiely názorové, pokiaľ ide o pravidla, e, teda práva spotrebiteľov, ktoré musia byť zohľadnené v tých legislatívnych ustanoveniach, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o jednotný digitálny trh tú tému, ktorú, ktorá bude zastúpená v tej najpodstatnejšej doplnenej časti, ktorá bude pridávaná k textu komisii. Zároveň sa to bude týkať aj digitalizácie verejnej správy a osobitne pôjde o verejné obstarávanie elektronickej forme. A spolu s Trinovými my vypracujeme kompromisy v tejto otázke ktoré, ako som spomínal, budú mať za cieľ formuláciu, ktorá bude, ktorú ktorou sa stotožnia všetci, ale ktorá nebude obsahovať nejaké názorové rozdiely. A to aj pokiaľ ide o účinky hospodárskej súťaže na systém malých a stredných podnikov. V princípe, aby som to uzavrel, prevažná väčšina pozmeňujúcich návrhov obohacuje návrh. Je tam veľa bodov, kde sa to kde je taká konvergencia. Čiže ide to nad rámec eh, tých názorov politických skupín. Je tam len eh, nejak málo pozmeňujúcich návrhov, kde sú nejaké, eh, kde sa rozchádzajú tie názory, ale verím, že aj toto dokážeme potom ošetriť aj v rámci diskusie, respektíve v rámci riešenia takýchto pozmeňujúcich návrhov budeme schopní e, dospieť k dobrému výsledku. Chcem sa za toto poďakovať kolegami a, e, kolegom a tieňami spravodajcom, ktorí sa na tomto podielali a ktorí predložili e, pozitívne pozmeňujúce návrhy a prispeli teda aj k pozitívnej atmosfére, ktorá, ktorou sa vyznačovala prvá fáza diskusie. Ešte je tu kúsok práce, ktorá zostáva, ale myslím si, že nebudeme mať problém dospieť k takému riešeniu, ktorým sa stotožňa do veľkej miery ostatní. Eva Panova. Ďakujem, Eva. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým kolegom z EPP za predloženie pozmeňujúcich návrhov a za ich príspevky, ako aj za veľmi dobrú spoluprácu s kolegyňou Kaja Kalas zo skupiny ALDE, kde sme predkladali niekoľko pozmeňujúcich návrhov spoločne a takisto vďaka pánovi spravodajcovi za veľmi dobrú spoluprácu. Myslím si, že napriek eh, krátkemu času, ktorý sme mali, sa nám podarilo veľmi hladko tieto veci zvládať doposiaľ a keď sa pozerám na tie pozmeňujúce návrhy, tak myslím, že tam nebudú nejaké významné rozpory nadchádzajúcich dňoch. Myslím, že sa nechystá schôdza tieňových spravodajcov, ale pán Koferaty nám dá vedieť a možno to budeme vedieť vyriešiť cez maily niektoré kompromisné návrhy. Nie je prekvapením, že väčšina pre predložených pozmeňujúcich návrhov sa sústredí na digitálny jednotný trh a to právom, keď si uvedomíme, že v súčasnej chvíli keď eh, počujeme viacej tých zlých správ ohľadom týchto vecí, tak eh, toto je jedna z, teda jedna z tých vecí, ktoré sa vyvíjajú pozitívne. Je to projekt, ktorý podporuje prevažná väčšina členských štátov, vlastne všetky a preto by sme mali dať dohromady naše úsilie a zapojiť do toho malé mikropodniky, stredné, stredne veľké podniky a tak ďalej a tým spôsobom by sme im dali ešte viacej stimulov na inováciu a na expanziu. Ako som spomínala predtým, väčšina tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, tá spadá do oblasti práv spotrebiteľov, pričom má za cieľ zabezpečiť eh, lepšiu možnosť voľby, lepšie ceny pre spotrebiteľov a takisto odstrániť fragmentáciu alebo rozdrobenosť na jednotnom trhu EÚ. Tretí bod zdôrazňuje prípade väčšine pozmeňujúcich návrhov tú zásadu sieťovej neutrality, pokiaľ ide o spravodlivý a nediskriminačný prístup eh, do internetu ako predpoklad poskytovania služieb online, ako spomínal pán eh, spravodajca, na uzavretie alebo ukončenie energetickej únie potrebujeme skutočný vnútorný energetický trh, ktorý bude nezávislý a ktorý bude presadzovať eh, právo hospodárskej súťaže EU elektronický obchod. Nie je to dôležité len z pohľadu e, hospodárskeho rastu, ale znamená to aj zníženie transakčných nákladov, zníženie cien a väčšiu možnosť voľby pre spotrebiteľov. To sú tie hlavné body, ktoré sme riešili formou pozmeňujúcich návrhov a ja sa teším na rozpracovanie kompromisných návrhov, či už na schôdzi alebo online formou. Ďakujem. Markus Precel, ECR, ale myslím, že von Vajsta to za ňoho odprezentuje. Ďakujem pekne, áno, Indit. Áno, Vicky. Tak som ma poprosil, aby som v jeho mene prečítala tento text a jeho stanovisko, ja tak spravím. E, on hovorí nasledovne. Návrh stanoviska EÚ hospodárskej súťaži e, má 60 pozmeňujúcich návrhov, pričom väčšina z nich znela ako nejaká regulačná nadmerná snaha. Zdá sa, že chceme transparentný a konkurencieschopný vnútorný trh, e, čo platí aj pokiaľ ide o jeho expanziu do digitálneho rozmeru. Ja chcem zdôrazniť, že tá politika hospodárskej súťaže by sa mala riadiť prevažne dvoma princípmi a zásadami. Poprvé, malo by byť umožnené spotrebiteľom voliť, voliť si podľa variácie dialekta, podľa tohto e, zástupu, tejto zásady EOY, to znamená konkurenciu alebo hospodárskú súťaž. E, vidíme, že ten moment podnikania je v tomto už inherentne zakompovaný. Po druhé, e, bez pochyby by sme mali naďalej rešpektovať princíp zásadu subsidiaritu, subsidiarity. V zmysle týchto dvoch usmernení by som chcel počiaknúť, že politika hospodárskej súťaže musí ochraňovať práva oboch skupín, spotrebiteľov ako aj podnikateľov a v tej druhej skupine sa javí byť pomerne priateľné podporovať malé a stredné podniky, pretože tie vo svojej, svojim počtom predstavujú takú chrbtovú kosť hospodárstva. Či sú tu spoločné záujmy, či najskôr musia spotrebitelia zarobiť tie peniaze, ktoré potom budú môcť minúť na svoje spotrebiteľské voľby. Bolo by dobré, keby došlo k naplňaniu niektorých štandardov, tak aby dokázali subjekty uspokojiť svoje cieľové skupiny. Pokiaľ ide hospodárskú súťaž EU, je preto nevyhnutné, aby zabezpečovala práva spotrebiteľov, ako aj za udržiavanie niektorých štandardov kvality. Dosiahnutie najvyšších štandardov kvality a dodržiavania práva, autorského práva, to nie je možné vnímať ako e, nejaké prekážky, ale skôr ako výhody, ktoré ochraňujú tak podnikateľské subjekty, ako aj spotrebiteľov podľa môjho názoru, teda názoru Markusa, musíme rozlišovať e, v tom, čo napísali kolegovia do tých pozmeňujúcich návrhov. Musíme zabezpečiť práva spotrebiteľov a podnikateľov, tak ochraňujúc spravodlivú súťaž na digitálnom trhu aj inde. Nechceme silou mocou presadzovať e, konkurencieschopnosť. E, ďalej nechcem, aby štát investoval do reálneho hospodárstva, oveľa lepšie by spravil, keby sa zapájal do otázky výskumu a vývoja. Nemiešajme si hospodárstvo a ekonomiku. Ja by som chcel ďalej povedať, že pokiaľ ide o hospodárskú politiku EÚ, bolo by vhodné, keby sme nešli cestou maximálnej možnej regulácie, ale len tej nevyhnutnej. A potom vojdeme v zmysle tej európskej identity. Toľko Markus Precel. Ďakujem pekne. Kaja Kales. Ďakujem potešením som konštatovala, že veľká časť pozmeňujúcich návrhov e, zdôraznila nevyhnutnosť efektívnosti tejto politiky za účelom propagácie inovácie a vytvorenia rovnakých podmienok pre malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o rozsah tejto politiky, je tu riziko v prípade niektorých pozmeňujúcich návrhov, že siahajú nad rámec toho, čo je politika hospodárskej súťaže ktorej primárnym cieľom by malo byť zabezpečenie spravodlivej súťaže. Samozrejme, efektívna účinná hospodárska súťaž e, bude mať pozitívne účinky aj v mnohých iných oblastiach a zvýši aj transparentnosť. Ale mali by sme byť opatrní, aby sme neformulovali to stanovisko tak, že bude z toho vyplývať, že politika hospodárskej súťaž musí nevyhnutne prinášať takéto účinky. Pokiaľ ide o štátnu pomoc, mali by sme mať na pamäti, že štátna pomoc deformuje trh a väčšinou sa tak aj udeje a poškodí hospodárske súťaži, preto by sme mali byť veľmi opatrní a používať ju len skutočne v odôvodnených prípadoch, aby sme prekonali štruktúrálne problémy a aby sme zabezpečili sociálnu súdržnosť. Okrem toho, v čase, kedy európske hospodárstvo ešte sa stále nespamätalo z nedávnej krízy, mali by sme e, volať po menej pomoci, po menej, menšom množstve pomoci, ale lepšie zacielený tak, aby sme lepšie využívali tie obmedzené zdroje. Pokiaľ ide o celkovú politiku hospodárskej súťaže, je pravda, že digitálny trh predstavuje viaceré výzvy z pohľadu politiky hospodárskej súťaže, ale tieto výzvy je možné preklenúť efektívnejším presadzovaním a vymáhaním existujúcej politiky hospodárskej súťaže a neísť cestou celkovej rekonštrukcie, tak ako to navrhuje pán spravodajca. Pokiaľ ide o daňové otázky, zatiaľ čo ja plne podporujem transparentnosť pri zdaňovaní a ja si myslím, že je tam väčší priestor na spoluprácu a na konvergenciu v daňových politikách členských štátov, nemyslím si, že by bolo prospešné úplne ukončiť e, hospodárskú tak povedia, z, daňový, z daňového pohľadu. Pretože keď pochádzate z krajiny, ktorá má dobrú gastronómiu, dobré víno, niekde z južnej alebo strednej Európy, tak potom nepotrebujete nejak daňovo súťažiť. Ale keď prichádzate niekde z periférie Európskej únie, e, nemáte tam veľa výhod takých prirodzených, ktoré by lákali investície do vašej krajiny, keď je povedzme chladná a nemá tieto výhody. E, daňová politika je účinným nástrojom, ako ktoré členské štáty prilákať investície, takže ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Denis de Jong. Ďakujem. Budem stručný, lebo trošku som meškal, takže som prezentáciu nevidel. Myslím, že to diskusia, ktorú máme na výbore IMKO, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, tak sa častokrát opakuje a ja mám skôr takú pozíciu ako samotný pán spravodajca. Aby teda tú diskusiu sme mali takú širšiu, pokiaľ ide o súťaž. Čo to v praxi e, znamená? bez ktorú som povedal, že v minulosti, je napríklad máte dostatočnú hospodárskú súťaž, keď máte napríklad na európskom trhu troch hráčov. Komisia to vníma z pohľadu zneužívania trhovej pozície, ale my sme chceli v rámci tejto správy vidieť aj, či sú vôbec nejaké prekážky pre ľudí alebo podnik, ktoré by chceli vstúpiť eh, na trh, najmä pokiaľ sú nejaké menšie inovatívne podniky. Myslím si, že spravodajca necháva tam ešte istú e, možnosť e, pozmeniť e, ten text. My sme tiež pripravili nejaké pozmeňovacie návrhy a teším sa teda na diskusiu aj s tieňovými spravodajcami, aj so spravodajcom ako takým. Ďakujem. Skupina zelených asi tu nie je nikto, čiže Andreas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja v skutku nehovorím za zelených, ale je podľa mňa dôležité, aby sme tu sa bavili veľmi podrobne o správe pána Koferatyho, eh, ktorá je veľmi konštruktívna, veľmi zoširoka formulovaná a ide definitívne správnym smerom a za to by som sa musel srdečne poďakovať. Eh, Eva Panová, naša tieňová spravodajkynia, eh, povedala podstatné veci za nás, za skupinu, ale z môjho pohľadu je dôležité, aby sme ešte raz počiarkli, že práve teraz, keď ide o digitálny vnútorný trh, aby sme riešili aj otázku politiky hospodárskej súťaže v digitálnom veku, aby sme to vymenili ako jednu z podstatných úloh tohto výboru. Je jasné a dnes ráno počas rozhovoru s tieňovými spravodajcami, s tebou, teda Niky a spolu e, s Nikolom sme o tom hovorili. E, sú tu nové výzvy, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže. To neznamená, že sa podstatne zmení, ale pokiaľ ide o fúziu Facebooku a WhatsApp, tak vidíme, že Tie kritéria, ktoré sme uplatňovali na fúzie v minulosti v digitálnom veku, už takto neplatia. Napríklad v prípade WhatsApp ten e, obrad bol príliš nízky na to, aby to získalo e, istú trhovú, trhovú dôležitosť alebo významnosť, ktorá, ktorú predpokladáme v prípade iných vecí, ktoré sa dejú alebo fúzií na trhoch. Preto si myslím, že je to dôležité, aby digitálny vnútorný trh bol v našom hľadáčiku. My sme ako výbor za to zodpovední a aj pani Gepard to rieši vo svojej správe. To, čo e, spomínala pani Kalas, pokiaľ ide o daňové záležitosti, to je podľa mňa dôležitá vec, ktorá nás bude ešte dlho zamestnávať. Ja si myslím, že to je plným právom, teda plným právom na to odkazujeme, že členské štáty, predovšetkým tie, ktoré nie sú tak priemyselne vyspelé, respektíve tie, ktoré chcú prilákať nejakú priemyselnú výrobu, alebo dokonca možno aj sektor služieb, že by mohli sa opierať aj o nejaké daňové výhody. Ale musí sa to diať v rámci, ktorý vnímajú ostatné členské štáty ako rámec solidarity a ktorí nebudú vnímať ako nekalú alebo neferovú súťaž. A myslím, že aj pani Kalas nebude protestovať. Ja si ale pamätám, a to je e, téma, ktorú sme ešte uspokojivo nevyriešili v rámci výboru pre daňové záležitosti. Kolega Tubon, ktorý tu už nie je, ale kolegyňa Gephardt si spomína, e, neviem, kto ešte iný si spomína, Jacques Tubon e, v 2006 už e, spomínal prípad digitálneho obchodníka s knihami, ktorý sídli v Luxemburgu a ktorý, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty, má privilegovaný status, čo nie je dobré a ja si myslím, že aj otázkou dane z pridanej hodnoty by sme sa mali zaoberať a potom riešiť tie rozdiely, ktoré panujú v jednotlivých členských štátoch. E, som prekvapený niekedy, keď komisia, ako som už povedal, v 2009 pán kolega Tubon odišiel z parlamentu a komisia povie, že nič ste nespravili a to je prekvapujúce, lebo sú isté okruhy a tematické veci, ktoré sú dávno známe a kde komisia ako zákonodárna, je, zákonodárna časť, zákonodárna vetva by musí konať a nie potom povedať po 10 rokoch, že nič sa neudialo, nič sa nespraví. Ja som to povedal, aby ste vedeli a ďakujem za podporu a za pozornosť. Pani Gepard. Ďakujem pekne. To je pravda. Ja si dobre spomínam, pán Šváb, čo vtedy povedal pán Tubon. A že my sme na to upozornili, že treba niečo spraviť. A preto ma to naozaj zaza znova udivuje, koľko komisii trvá na to, aby rovnako vyhodnocovala situáciu, tak ako poslanci parlamentov, ale možno to naozaj súvisí s tým systémom. A to bolo podobné aj v prípade digitálneho trhu. Od roku 2012 sme mali zriadenú pracovnú skupinu v rámci tohto výboru a v 2015 potom komisia konečne vypracuje správu o týchto otázkach. To je všetko, je to návrub tej, tej, tej pomalosti, ktorá môže byť dosť problematická, takej ťažkopádnosti. Samozrejme, ja v návrhu mojej správy e, sa budem venovať otázke hospodárskej súťaže veľmi podstatne, pretože na vnútornom trhu je to dôležitá vec, aj práve pokiaľ ide o férovú hospodárskú súťaž medzi jednotlivými subjektami v Európskej únii. A to sa týka viacerých bodov, pričom férová hospodárska súťaž neznamená bezbrehu súťaž alebo bez nejakých pravidiel treba sa postarať o to, aby tu bola rovnaká úroveň požiadaviek, ktorá bude platiť vo vzťahu k tým, ktorí podnikajú na tom trhu spoločnom. To som chcela e, zdôrazniť, pretože nie vždy je rovnaké vnímanie tejto veci v parlamente a hospodárska súťaž, konkurencia to neznamená odstránenie pravidel, znamená to vytvorenie spoločných pravidel, na základe ktorých potom naozaj e, bude prebiehať takáto hospodárska súťaž. A potom otázka daňovej, daňového práva, e, či je to daň z obratu, alebo či je to daň z pridanej hodnoty, ide tam o právo na podnikanie a iné veci. To sú všetko záležitosti, ktoré budeme musieť e, ďalej diskutovať v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. Excellent. Um, Sergio, would you like to come back? Ešte Sergio, chci sa vyjadriť? Ďakujem. Pekne. Ďakujem, áno. Rýchle poviem dve veci. Jedna organizačná a druhá podstatná. Týka sa podstaty otázka hospodárskej súťaže, to je veľkou témou pre Európu a je dôležité o nej hovoriť e, v duchu takom spoločného chápania a s cieľom dospieť k vzdieleným riešeniam. A to sú všetko veci, ktoré sú obsiahnuté, tak povedať, aj v tejto správe, ktorá ale nevyčerpáva e, všetky tie možné návrhy. Ten príklad, ktorý bol uvedený, e, ktorý sa týkal napríklad e, tých pravidel, ktoré sa budú vzťahovať k novému digitálnemu trhu, ktorý e, prvýkrát vzniká, četá sa s takouto dynamikou a ktorý sa tu četá teda pred očami potenciálnych užívateľov, ktorými sú európsky občania. Téma, ktorá je takýmto spôsobom diskutovaná a riešená v rámci tej, toho stanoviska, bolo by vhodné, keby aj v takomto stanovisku potom boli odkazy, ktoré e, budú v súlade s tým všeobecným smerovaním, e, ktoré je načrtnuté v iných, v iných správach podobného charakteru. Chcem pripomenúť, že aj nie pred mesiacom e, sme si pripomínali výročie škandálu LuxLeaks, pokiaľ ide o daňové, daňovú konkurenciu, daňové súťaženie. Kolegyňa Kalas povedala vec, ktorá je mimoriadne sympatická, že v prípade, že je tam nejaká prírodná krása, že že tam krásy prírody, alebo že je tam dobrá gastronomia, alebo tak. No nie je to tak vždy, lebo keby to tak bolo, tak Grécko, Taliansko by pravdepodobne z pohľadu hospodárskeho boli oveľa robustnejšie a fungujúcejšie ako Nemecko. Je tu samozrejme oveľa viac e, faktorov, ktoré vstupujú do celkového obrazu hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti, poskytovanie služieb, e, schopnosť nastaviť si tie vzťahy vhodne, tak z politického ako aj hospodárskeho. Ale videli sme, že aj v Európe sa e, udiali veci, ktoré by bolo dobré, aby sa, aby by sa už nezopakovali do budúcnosti. My sme e, zriadili aj pracovnú skupinu práve preto, aby riešili otázky daňové. Čiže zadefinujeme presne, ako vyzerá tá konkurencia v oblasti daňovej, ale ja to nechcem takto nazývať, pretože už takéto pomenovanie má deformujúci element. To je, týka sa to teda len nejakých možností voľby, ktoré vznikajú z istých homogénnych kritérií, ktoré sú zadefinované e, všetkými členskými štátmi spolu. A nevzniká to z dôvodu len nejakého tlaku verejnosti alebo z podobných prípadov, ako je LuxLeaks, Samozrejme, tie postrehy, ktoré zazneli, tie sú na mieste a to len potvrdzuje tú pozitívnu atmosféru, o ktorej som hovoril. Nepredpokladali sme stretnutie šedov, ale myslím, že by bolo vhodné formou mailov vymeniť si názory, ale takisto viesť bilaterálne diskusie, ktoré je možné teda zorganizovať, pokiaľ ide o veci, ktoré sa vyčetajú aj z pohľadu kompromisných návrhov a ktoré môžu byť troška ťažšie, pokiaľ ide o nejakú ich syntézu. Samozrejme, som otvorený, aby v konečnom dôsledku tu e, bola, bolo nájdené riešenie, ktoré bude podporené väčšinou a ja dám e, návrhy nejakých takýchto predbežných e, bodov, ktoré budú potom podstatné z pohľadu vypracovania aj definitívneho textu. Ďakujem. Thank you very, thank you very much for your work. Ďakujem pekne za vašu prácu k tejto veci. Ešte mám pár bodov predtým, ako sa uh, dostaneme k hlasovaniu. Na začiatku uh, dnešného stretnutia som povedala jednu vec k poobednejšej časti. Vieme, že to je spoločné stretnutie IMCO a ITRE, keď je o digitálny uh, jednotný trh, to je naša vlastná iniciatíva, vieme, že veľa ľudí bude chcieť vystúpiť, tieňoví spravodajcovia dostanú každé 3 minúty na vystúpenie a ďalší členovia dostanú 2 minúty. Poprosím vás potom, aby ste naozaj dodržiavali tieto časové limity, aby ste sa stručne vyjadrovali. Ďalšia vec. Včera po obede sme mali veľmi užitočnú prezentáciu, pokiaľ ide o tie body jednotného kontaktu v Európe. Toto robí Eurochamber, e, spravili taký tzv. mystery shopping a pozreli sa na tie jednotlivé e, stránky, ktoré by mali byť v jednotlivých členských štátoch k dispozícii spotrebiteľom a firmám, aby mohli byť informovaní o tom, aké postupy sú v rámci jednotného trhu v iných krajinách. Toto je nástroj, ktorý sa na tomto výbore e, vytvoril pred 6 rokmi v rámci smernice o službách a v mnohých členských štátoch sú veľké nedostatky e, na týchto web stránkach. Táto informácia od Eurochamber identifikovala aj dokonca v tých najlepších členských štátoch sú poskytované iba približne 3 tých informácií, ktoré by mali byť poskytované a v mnohých iných členských štátoch je tých informácií ešte oveľa, oveľa menej. Komisia nás ako poslancov požiadala, aby sme aj my v našich členských štátoch robili viac preto, aby poprvé e, ľudia tieto stránky využívali, ale jednak, aby sme tlačili aj na miestne orgány. A počúvajte, e, mám prosím vás aj vy, pretože je tu jeden členský štát, ktorý e, zlyhal bol na poslednom mieste až v troch kategóriách a bol to veľmi veľký členský štát v rámci Európy, takže chcem poprosiť, aby naozaj e, sme aj my tlačili na to, aby aj členské štáty poskytovali lepšie informácie našim spotrebiteľom a našim podnikom. Ako som povedala, vzniklo to pred 6 rokmi a bolo by som nerada, keby komisia obviňovala parlament z toho, že málo pozbudzujeme implementáciu a podporujeme. Čiže poprosím E, potom komisiu, aby nám poskytla informácie o tom, aké výkony sú alebo aký, aká je tá situácia v našom konkrétnom členskom štáte a nakoniec toho potom vy môžete tlačiť na vylepšenie situácie vašej, vo vašej krajine. Ale neakceptovala som e, to obvinenie zo strany komisie, že poslanci s tým nepomáhajú, naopak my pomáhame a chceme, aby tieto stránky fungovali. Ďakujem. Andrej ešte? Prepačte, že ste nám to pripomenuli, ďakujem veľmi pekne. My sme pripravili tú governance report k jednotnému trhu, tam sme to jednoznačne odhlasovali a sme presne o tomto probléme hovorili, takže uistujem vás, že ja tiež túto tému vnímam e, veľmi citlivo, nielen v prípade ostatných členských štátoch, ale aj v prípade môjho a mali sme spoločne pracovať na to, aby sme to vylepšili. Ale chcem sa spýtať, sú tie stránky, ktoré sú poskytnuté poskytovateľom služieb, sú iba nástroj na to, aby ste dostali e, napríklad koncesiu alebo nejaké iné dokumenty v jednotlivých krajinách. Čiže po, problém je aj ten, ktorý majú, teda ten čas, ktorý majú tí poskytovateľia služieb e, na to, aby splnili tie podmienky, aby mohli dostať tú koncesiu. Takže tomu by sme sa asi mali ešte vrátiť. Ďakujem pekne. A preto som aj požiadala komisiu, aby poskytla tieto informácie ku konkrétnej krajine. Ja som to pochopila tak, že to je e, do rôznej miery implementované v rôznych krajinách a niektoré krajiny majú taký skôr e, holistický prístup. Napríklad niektoré menšie krajiny dávajú kvalitnejšie informácie ako niektoré väčšie krajiny, kde sú možno rozdiely aj na miestnej úrovni, pokiaľ ide o implementáciu. Ale samozrejme určite aj my ešte môžeme spraviť viac preto, aby sme podporili tento, túto iniciatívu, pretože v konečnom sledku táto iniciatíva dáva našim spotrebiteľom a podnikom informácie pokiaľ ide obchodovanie v rámci celej Európy. A práve Eurochamber e, spravila e, veľmi e, zaujímavú prezentáciu toho, ako to takéto niečo môže pomôcť aj hospodárskému rastu. Takže ideme teraz hlasovať. Prvé hlasovanie dnes do obeda sa týka návrhu odporúčania, pokiaľ ide o druhé čítanie. Čiže prvé hlasovanie je návrh odporúčania do druhého čítania, pokiaľ dohodu o balíkové, e, cestovných balíkoch a asistovaných e, e, cestovateľských dojednaniach, čiže toto bude elektronické hlasovanie, ktoré je všetko za. Hlasujte, prosím, aspoň teda predpokladám, že veľa ľudí bude podporovať, takže hlasujte, nech sa páči. Konec hlasovania, 29 za, dvaja proti. Čiže veľká väčšina podporila túto prácu, aby e, spotrebiteľské práva pre ľudí, ktorí cestujú, boli aktualizované aj pre digitálny svet. Ďakujem pekne, gratulujem e, spravodajky pani Lange. Ďalšie hlasovanie dnes je technické pozmenenie korigenda, pokiaľ ide o nariadenie EC 661 2009 Európskeho parlamentu a rady, pokiaľ ide o typové schvalovanie a e, bezpečnosť e, motorových vozidiel, prívesov a tak ďalej. E, je to technická záležitosť, ale je to predsa len citlivá vec, takže som sa na to poriadne pozrela, aby som dobre porozumela tomu, o čo tu ide. Boli tam nejaké pozmenenia ešte spred pár rokov, rokoch, pričom to korrigendum, e, ktoré tam e, bolo navrhnuté, by vlastne bolo vymazalo tie zmeny, ktoré e, pred tromi rokmi boli zavedené. Čiže to korrigendum bude teraz špecifickejšie, pokiaľ ide o to, ktoré body v tom spise zostávajú. Čiže opäť hlasujeme elektronicky, kto je za, respektíve hlasujte. All against. And some... Uh, je niekto aj proti respektíve takto elektronicky to vyšlo 28 za, 1 proti, 2 sa zdržali. Ďakujem pekne. Znamená to, že napríklad v prípade e, tie podikové auta alebo nádrže, e, palivové nádrže, tie tam zostávajú v tom texte, samozrejme to sú dôležité veci pre ďalšiu generáciu vozidiel. Takže e, tým pádom sme to uzavreli. Čo sa týka hlasovania, a ešte by sme mali odhlasovať aj kalendár na stretnutia výboru. Musíme o tom hlasovať, alebo iba to podporíme? Aha, iba podporíme. Čiže je niekto proti e, budúcoročnému kalendáru? Nie, nikto. Čiže tým pádom sme to podporili. Keď niekto potrebuje odísť, tak prosím odíďte teraz e, potichu a my medzičasom budeme mať prezentáciu štúdie na tému analýza a účinky rozdielov v systémoch sankcií za porušovanie colných predpisov medzi jednotlivými členskými štátmi. Okay. Um, this committee has got... My tu na výbore máme zodpovednosť aj za e, otázky colné a konkrétne máme tu právny rámec pre sankcie za porušenia colných pravidel. Preto my sme sa e, minulý, e, v minulosti rozhodli, že sa vykoná štúdia, pokiaľ ide o rozdiely systémoch sankcií a porušovania colných predpisov v jednotlivých členských štátoch. E, London Economics a PwC dostali za úlohu túto štúdiu e, pripraviť a na základe tejto štúdie máme mať e, lepšiu predstavu o tom, ako tieto systémy sankcií fungujú v jednotlivých e, krajinách, pričom mali sa pozrieť na to, akým spôsobom alebo ktoré návrhy by boli najviac efektívne. Pred týždňom bola predstavená nejaký, bol predstavený nejaký návrh tejto štúdie Eh, a po tom, čo prebehne, diskusia s členmi na tomto výbore, tak eh, tá štúdia bude finalizovaná, pretože aj to, tá diskusia tam má istým spôsobom odzrkadliť. Čiže vítam tu dvoch expertov, ktorí pripravili tieto prezentácie, pána Ruda Fonsfelta z PwC a Patrisa Millera, ktorý pracuje pre London Economics. Čiže nech sa páči, páni. May I remind you that if you haven't got access to this pokiaľ nemáte prístup k tomuto dokumentu, tak je na web stránke. A pokiaľ chcete si to prečítať na mobile, tak máte tam ten QR reader, ktorý je vzadu v miestnosti, tam si ho môžete zobrať. Okay, thank you for the introduction. Um, we're pleased to be here. Ďakujem pekne Teší nás, že tu dnes môžeme byť, že môžeme prezentovať tú štúdiu, ktorú sme pripravili, pokiaľ ide o systém sankcií a pokiaľ ide o rozdiely medzi členskými štátmi vo svetle navrhovanej smernice komisie. Takisto sme boli požiadaní, aby tú prezentáciu sme stihli relatívne rýchlo, takže možno všetky slajdy e, neprejde, možno niektoré preskočím, ale všetko si môžete prečítať, ak budete chcieť a radi zodpovieme aj na vaše otázky pozadie. Samozrejme, nie každý e, je odborníkom na e, colné systémy, ale sú dôležité v rámci medzinárodného obchodu a dobré uplatňovanie colných predpisov je potrebné na to, aby boli rovnaké podmienky vytvorené pre hospodárske subjekty. UTC a harmonizácia e, colného ICT rámca e, môže byť dôležitou, alebo IKT rámca môže byť dôležitou súčasťou týchto rovnakých e, podmienok. Môžete mať rovnaké pravidlá, ale pokiaľ ich nevymáhate, tak vzniká problém. Systém sankcií e, alebo colných sankcií je súčasťou tohto systému, to sa teraz navrhuje harmonizovať. Preskočím ďalšie slajdy a idem rovno na 5. V tejto štúdii sme sa pozreli na rozdiely v členských štátoch na navrhovanú smernicu, smernice a dopracovali sme sa k nejakým záverom. Analýza colných systémov členských štátov je, alebo teda systémov sankcií, táto analýza potvrdzuje to, čo bolo výsledkom už aj predchádzajúcich snách, a teda, že naozaj dochádza k veľkým rozdielom medzi členskými štátmi. Ak sa pozrieme na systémy členských štátov, tak viaceré členské štáty 16, 24 má e, trestné a netrestné e, sankcie a niektoré, tých 8 z nich má iba trestné, trestnoprávne. Keď sa pozrite na druhý sankcie, tak vidíte, že tu máme veľmi odlišné sankcie. Naozaj situácia je veľmi rozmanitá v rámci členských štátov. Niektoré aplikujú niektoré opatrenia, iné všetky a tak ďalej. Tu nám vidíme, že častokrát e, členské štáty používajú ako nástroj nejakú dohodu, e, aby teda to nešlo do trestného riadenia, čo je dôležitý prvok, na ktorý treba pamätať. A právna kultúra e, tej krajiny, z ktorej daná firma pochádza, tiež E, istým spôsobom ovplyvňuje, akým spôsobom tieto sankcie e, sa riešia. Sú tam teda veľmi odlišné situácie. Takisto lehoty alebo časové obmedzenia sú odlišné. Jediná vec, čo sa dá sa povedať, dá porovnať, je zodpovednosť osôb s výnimkou právnych osôb. Právne osoby nie v každom členskom štáte sú zodpovedné. Čiže záver je ten, že naozaj je tu veľký rozdiel medzi týmito colnými sankčnými systémami v jednotlivých členských štátoch. Ak sa týto téma venujete, asi vás to neprekvapí. Podľa nás e, tieto rozdiely súvisia najmä hlavným trestnoprávnym systémom e, daného štátu. Tie sa za každým vyvíjali oddelenie tá právna kultúra je za každým odlišná, čiže dá, sa dáva to istý zmysel z hľadiska tejto evolúcie právneho systému. A častokrát sa zabúda na to, a pritom je to dôležité, že je možné porovnávať sankčné systémy členských štátov, ale potom vymáhanie v rámci členských štátov je ešte dôležitejšie ako samotný sankčný systém, čiže tie kontroly, e, vyšetrovania E, stíhanie a samotné e, sankcie. Čiže nedá sa podať iba na tie sankcie, ak chceme naozaj vedieť, ako funguje konkrétne e, systém danej krajine. K tomu sa ešte vrátime. A potom sa dostaneme na ekonomickú analýzu a to spraví kolega. Čiže okrem tej colnej a právnej analýzy sme vykonali aj takú širšiu ekonomickú analýzu tejto otázky a niektoré kľúčové body ktoré z, toho, e, z nej vyplývajú, sú poprvé. Nemáme žiadne e, konkrétne e, dôkazy konkrétne, konkrétnych výsledkov tých rozdielov alebo dôsledkov tých rozdielov. Ale samozrejme, keď sa na tým zamyslíme, tak samozrejme vyplývajú z toho náklady pre ľudí, ktorí sa chcú prispôsobiť jednotlivým krajinám. Ehm, napríklad je tam ten e, status autorizovaného hospodárskeho subjektu, ktorý buď e, získate alebo nezískate, s tým sú spojené nejaké náklady, aj tie právne náklady nakoniec sú odlišné, čiže nemáme možno to úplne vyčíslené, ale je jasné z našej analýzy, že isté náklady s tým súvisia. Z hľadiska ekonomického je to aj otázka, e, aký má toto dopad na legitímny versus nelegitímny obchod. A jasne sa to hovorí, že nelegitímny obchod vždy e, e, sa snaží ten legitímny e, obchod e, nejakým spôsobom vytlačiť, pokiaľ je to možné. A niekedy sa hovorí, že colné sankčné systémy sú vlastne aj dôvodom, prečo niektoré firmy sa rozhodnú niekde podnikať. Podľa mňa to je trochu zložitejšie, jednak je tu ten colný sankčný systém, ale aj celkový colný rámec, ten samotný je dôležitý a iba vlastne je to jeden z viacerých faktorov, čiže trošku je e, e, prehnané povedať, že e, o tomto rozhoduje iba ten sankčný systém. Ďalšie body, chcel by som zhrnúť niektoré naše zistenia. Z hľadiska ekonomického vždy máme možnosť mať nejaký systém ex ante, ktorý sa snaží ovplyvňovať správanie versus nejaký expo systém, ktorý sa snaží trestať e, dané e, správanie po tom, čo nastalo. A keď sa z tohto pohľadu pozrieme na rôzne krajiny a ekonomickú cenu vo všeobecnosti, podľa nás e, model ex ante vymáhania súladu s predpismi je výhodnejší. Je to na prospech obchodu a vychádza to aj nakoniec z dôkazov alebo zo skúseností v Spojených štátoch. Rozdiel medzi nezákonným obchodom a zákonným obchodom je dosť, e, alebo ilegitímnym, alebo ilegálnym, e, je dôležitá, pretože zoberme si e, príklad správania legitímnych obchodníkov a potom budete mať iné spôsoby trestania ileg- ilegálnych alebo nelegitímnych obchodníkov, ktorí colný systém nerešpektujú ani ten ex ante rámec. Ďakujem, ideme ďalej. Ďalší krok v rámci štúdie bolo vyhodnotenie návrhu smernice, tak ako komisia e, ho pripravila a tu sú niektoré hlavné pozorovania. Myslíme si, že v zásade taký prístup, kde by sme sa snažili zladiť e, celný sankčný systém, systémy, bolo by to celkom logické na základe tých rozdielov, ktoré sú medzi členskými štátmi, mohlo by to pomôcť aj na to, aby sa vytvorili rovnakejšie e, podmienky, ale takisto treba rátať s tým, že Áno, to sa možno stane, ale iba celný sankčný systém ten e, sám o, seba, o sebe e, túto funkciu nesplní. Treba to vnímať v takej širšej e, colnej perspektíve. Túto tabulku by sme ešte mali aktualizovať, ale v zásade to hovorí, že obchod e, obsahuje veľa rôznych aspektov, formálne právo, colné postupy, rôzne požiadavky a potom aj vymáhanie samotné pokiaľ to vymáhanie sa potom rozdeluje na viaceré kategórie, tak eh, potom sa dostaneme na, už na kontrolu, vyšetrovanie, eh, stíhanie a sankcie sú iba súčasť tohto celého. A pokiaľ sa pozrite na eh, celné systémy a sankcie v nich, už aj štúdie v minulosti ukázali, že treba, aby tieto boli, sank- boli tie sankcie boli viacej harmonizované, viacej uniformné. A teda platí to nielen pre sankcie, ale pre celný systém vo všeobecnosti, ale aj pre tie sankcie. A pokiaľ tu v Bruseli rozhodnutie nakoniec bude, že chceli by sme harmonizovať iba e, colné sankčné systémy, tak v tom prípade rozsah pôsobnosti by bol tejto smernice veľmi úzky. Treba pamätať na všetko, treba aj na to vymáhanie, na celý colný systém, celé, celé pozadie toho, ako vôbec e, sa zistuje, že existuje nejaký infringement, akým spôsobom teda e, trestáme nejaký nesúlad e, s predpismi, pokiaľ niekto povie, že trest za prerušenie alebo nedodržanie maximálnej rýchlosti na cestách E, bude rovnaké, ale v niektorých krajinách to budete e, kontrolovať raz do mesiaca, niekde stokrát, tak tie výsledky budú odlišné, takže nedáva zmysel pozrieť sa iba na sankcie bez toho, aby sme sa pozerali aj na ich vymáhanie. A potom e, môžeme povedať, že asi všetci tu sú presvedčení, že návrh, ktorý je pripravený, sa sústreďuje na netrestné sankcie. Ale ak by sa analyzovala smernica, tak táto nehovorí nejako jednoznačne. Necháva to na členský štát, aby e, tie sankcie e, uplatnil buď trestné alebo, ne, alebo iné. A teda keď ste máte v konečnom sledku rovnaké e, podmienky, z toho niečo vyplýva. Treba teda rozlišovať medzi legitímnym obchodom a nelegitímnym. Momentálne to tak nie je. A celý rámec súladu ex ante by mal byť motivačným faktorom, aby sa používal nejaký sankčný systém, ktorý naozaj sa používa ako iba nejaké konečné riešenie, teda um, nejaký, nejaký spôsob nejaké definitívne napravy, tak by som to uh, skôr povedal, uh, pretože pokiaľ chceme bojovať proti uh, podvodom, na to sú iné lepšie nástroje ako takáto e, sankčná smernica. Z hľadiska čisto právneho, a toto trochu je v súlade s tým, čo sme povedali, uh, už aj v januári sú viaceré právne body, kde by sme sa mohli spýtať sami seba, či smernica, tak ako je teraz naformulovaná, by nemala napríklad sa trochu zmeniť. Obsah smernice nie je vo všetkých bodoch nejaký jednoznačný a zrozumiteľný, mohol by byť jednoznačnejší, tie definície by mohli byť e, lepšie nastavené vo viacerých prípadoch. Mali by sme sa sústrediť na netrestné alebo iné ako trestné sankcie a sú isté trestné princípy, ktoré nie sú úplne jednoznačne uvedené. Ľudia možno povedať, že to nie je nakoniec e, trestné, takže tie trestné princípy sa uplatňujú iba na základe teda takto, súdny dvor hovorí, že napriek tomu, že nehovoríme tu e, iba o netrestných sankciách, že to je prepojené a že nie je možné byť potrestaný, pokiaľ e, nebola dokázaná vina. Mám tu viaceré členské štáty, ktoré majú veľmi dobré metódy, ktoré fungujú v danej krajine, ale v smernici vôbec nie sú uvedené. To je napríklad otázka dohody settlement. E, potom sú tam iné E, tiež riešenia iné ako finančné e, dojednania a potom je tu otázka e, toho, kde je základ pre takúto dohodu možno v rámci zmluvy. Keď sa pozrieme na medzinárodnú perspektívu, tak svojho času nejakým dôležitým faktorom pre tú smernicu bola VTO, tam naozaj Spojené štáty vlastne sa s touto otázkou obratili na VTO. Keď sa pozrite na súčasný rámec, tak je tu stále riziko, že takáto vec by mohla uspieť. Ale keď sa pozrieme na cla ako také, tak celý systém nie je harmonizovaný a takisto aj z hľadiska e, hraničného, povedzme, je tam riziko toho, že iba harmonizácia sankčných systémov nestačí. Keď sme sa e, pozreli aj na americký sankčný systém, to je veľmi dobrý príklad toho, akým spôsobom by takéto niečo mohlo byť správené. Američania prešli z veľmi reštriktívneho modelu na, takého, na taký model skôr ex ante, kde informujú e, podniky, dávajú podnikom možnosť e, nastaviť si dobre tieto solné otázky a iba ak ľudia nie sú ochotní e, toto akceptovať a splniť, tak až potom sa aplikujú sankcie. To je podľa mňa veľmi dobrý systém, aj keď to pozrieme na TDIP alebo vzájomné uznávanie, tak naozaj dáva zmysel inšpirovať sa aj v Amerike, pretože naozaj dosažené výsledky tam majú veľmi dobré. Keď sa pozrieme na celkové závery, ktoré vyplývajú z tejto štúdie a na odporúčanie, ktoré máme, myslíme si, že sú dôvody, dobré dôvody, pozrieť sa na harmonizáciu systém ocelných sankcií. Mohli by sme využiť súčasný návrh smernice ako istý štartovací bod, východiskový e, bod pre vytvárenie takého modelu, e, ktorý by bol skôr typu ex ante a potom druhá smernica by sa využila na ten nezákonný obchod. Ale ak to spravíte, tak treba uvažovať na súčasným rozsahom návrhu odporúčanie súvisí s tým, že iné prvky, ak chcete mať túto smernicu ako takú, iba pre solné sankčné systémy by mala, mala by obsahovať aj celkové e, systémy systémov, e, e, celkové systémy členských štátov vrátania vymáhania. Tak. A potom posledné, čo som chcel povedať, myslíme si, že tá otázka VTO ešte nie je dôvod na to, aby sme tlačili na harmonizáciu celných sankčných systémov. Sú tu na poslednom slajde viaceré body, rôzne čisto právne prvky, kde by bolo potrebné pozrieť sa na smernicu opäť a prehodnotiť to z hľadiska čisto právneho predtým, ako sa bude takáto smernica implementovať. Toľko z mojej strany k tejto štúdii. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán, eh, páni, za vynikajúcu štúdiu náklady a rizika chýbajúcej harmonizácie, eh, sankcií a postihov za porušenie predpisov. Eh, to rozbehne diskusiu k práci na smernici a teraz otváram diskusiu. Poprosím kolegu, aby sa vyjadrili ako prvé. Andreas za EPP. Nie, ale môžem, pani predsednička, začať, pretože musím ísť na ďalšie stretnutie iného výboru. Pre všetkým. Pardon, takže najprv spravodajcov Kaja Kalas. Prepač, nevidela som ťa. Tu som, ďakujem. Problém ktorý mám aj ja, je ten istý, že musím ísť na iný výbor hlasovať, takže to bude veľmi kratučké. Ďakujem pekne za štúdiu aj za prezentáciu na našom výbore. Už dávno sme žiadali o túto štúdiu, pretože nebolo aj celkom jasné, že tá práca veľmi technická, zložitá, celkom eh, sme nerozumeli, o čo ide Um, mám jednu hlavnú pripomienku, tu som mala už aj predtým pripomienku k tejto štúdii. Ak máme colný kódex a colnú úniu, no vzhľadom na to, že väčšina členských štátov má úplne rozdielne systémy postihov pre porušenie predpisov, naozaj veľmi rozdielne, funguje to vôbec? alebo to znamená jednoducho, že máme celnú úniu, ktorá nefunguje, pretože pri porušení predpisov e, každý členský štát postupuje inak a sankcie sú iné. Mám množstvo otázok, ale ne e, položím ich teraz, pretože nebudem e, môcť si vypočuť odpovede, takže pošlem vám ich písomne. Ďakujem pekne spravodajkyni Kaja Kalas a teraz dostáva slovo Andrea Šváb Filip Žon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja súhlasím s názorom pani Kalas. Spoločné pravidla to je jedna vec a pravdepodobne ich budeme čo skoro mať. Problémom je to, aké sú dôsledky nedodržiavania týchto predpisov a ak v jednom členskom štáte nedodržanie predpisov vyvoláva iné sankcie ako v inom členskom štáte, to znamená, že nemá zmysel mať spoločné pravidla Otázka na rečníkov jednoduchá. V rôznych právnych systémoch rôznych členských štátov poukázali ste na to, že je tu fragmentácia postihov, či už je to trestné alebo, alebo administratívne. Nebudem zachádzať do tejto problematiky. Uh, je to ošetrené jednotlivou národnou legislatívou, ale v praxi ako to vyzerá? Sudca naozaj uplatňuje sankcie rôznym spôsobom? To znamená, že sú naozaj rozdielne postihy, alebo je tu určitá harmonizácia a posteriori následne, ja neviem, ak sa predpokladá nejaká sankcia, povedzme, trestnoprávna, a samozrejme tá sankcia je tam vždycky stanovená od do e, trest v nejakom rozpeti. Takže sudca, ktorý e, už je z ktoréhokoľvek členského štátu, uplatňuje sankcie tak, aby potom v končnom dôsledku e, to bolo približené, alebo naozaj je v praxi v reálnom svete tá fragmentácia veľmi veľká. Ďakujem pekne, Filip. Viršiny Rozia, tieňová spravodajkyňa za SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja trošku nadviažem na to, čo povedal kolega ohľadom nutnosti mať naozaj efektívnu harmonizáciu a menej rozdielov v tom, ako sankcionujeme nedodržiavanie pravidiel. Ja si pamätám, že tie rozdiely sú pomerne zásadné, čo sa týka kvalifikácie priestupkov či no, Nehovorím ešte ani o prís a o postihoch. Takže e, áno, samozrejme, pravidlá sú harmonizované, čo sa týka colné a Eh, potom tu musíme sa dohodnúť, aký je postih, či administratívny alebo trestnoprávny, akých činov a prístupkov. Máme tu rôznu definíciu, čo je čo eh, nezákonné obchodovanie, eh, ale v porovnaní so zákonným obchodovaním, ale pri nedržaní predpisov sú tu rozdielne názory, rozdielna interpretácia v rôznych členských štátoch a teda skôr ako začneme hovoriť o sankciách, vôbec kvalifikácia e, a zadefinovanie e, priestupkov a e, toho, čo je zákonné a nezákonné, či aspoň na tomto sa členské štáty zhodnú. Ďakujem pekne, Verzinia. Rosia, Anali, vystúpite za ECR? Nie? Tak potom sa pýtam Paskala, či chce vystúpiť za zelených, ani on nie. Dobre. Takže potom prejdem na poslancov. Katrin Stajla ako prvá. Ďakujem pekne, ďakujem za prezentáciu. Myslím si, mm, ja sa skoro pýtam, spomenuli ste exante model, americký model, e, zmena z reštriktívneho na exante model. Ktorých členských štátov má momentálne exante model a ktoré členské štáty e, môžu poslúžiť ako dobrý vzor? Pretože opäť je tu otázka kriminality a podvodov. E, keď to premietneme do reálneho sveta. A otázka rôznych právnych systémov, ktoré máme, ako fungujú, ako sa uplatňuje trestný postih, za akých okolností. To je niečo, čo sa musíme na to bližšie pozrieť. Na to len v podstate svedčí o tom, že musíme spolupracovať a bojovať proti trestnej činnosti a podvodom a od, e, musíme sa zamyslieť nad tým, ako zabezpečíme harmonizovaný systém, ktorý keď to harmonizovaný systém dosiahnuť, to je naozaj veľká výzva, takže ktoré členské štáty majú ex ante systém a ktoré členské štáty by mohli poslúžiť naozaj vzorom v tejto oblasti. To sú moje otázky. Ďakujem pekne, Katrina, a teraz dostáva slovo Andrea Šváb. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tie otázky a požiadavky, ktoré boli spomenuté, Tie poukazujú na to, že nielen na rade, čo určite vám nezostalo e, skryté, ale aj v samotnom parlamente je celá séria otázok k tomuto návrhu komisie. Myslím, že na tomto výbore nie je nikto, kto by e, v princípe tú požiadavku na väčšiu jednotnosť, pokiaľ ide o pravidla, ktoré súvisia s administratívno-správnymi alebo s trestnými sankciami, kto by ju teraz pochybňoval, nie sú to takí, ale tá základná otázka je, či dokážeme takúto jednotnosť skutočne nastoliť takýmto návrhom. A tu bolo spomenutých viacero otázok. Ja si myslím, že z tohto miesta treba jednoznačne povedať ešte raz, že členské štáty Európskej únie 28 eh, iným spôsobom pristupujú a sú dotknuté tým colným konaním. Je 7 členských krajín, možno je 8, neviem celkom presne, ktoré E, spracovajú veľkú väčšinu tých colných konaní a potom je 20, ktoré majú veľmi obmedzené množstvo. A teraz naozaj treba dať pozor na to, aby e, sme nastavili správne tú rovnováhu, aby to nebolo niekde medzi 28 a jednotkou. Aj tu e, je to požiadavka smerom na parlament z pohľadu istej senzibility a citlivosti, aby sme boli logicky a racionálni, pokiaľ ide o tie postupy, tie konania, aby sme dokázali zlúčiť veci, ktoré sa dajú zlúči, zlúčiť, ale keď sú niektoré špecifické spôsoby alebo postupy, ktoré e, sú používané v niektorých členských štátoch, kde je takmer málo tých prípadov colných alebo tých málo celných konaní, aby sme z nich nerobili potom nejaký benchmark alebo nejaké pravidlo. Ďalej je tu aj otázka e, duševného vlastníctva a ochrany patentov ja sa ospravedlňujem, že znova citujem kolegu, ktorý tu bol predchádzajúci v funkčnom období parlamentu, a síce pán Krojcman, e, keď sme riešili smernicu, ktorá sa týkala e, práv duševného vlastníctva a iných, a autorského práva alebo práv na patenty v rámci e, colných konaní, tak tam došlo k otázke, aké sú tie porušenia, pokiaľ ide o import falšovaných tovarov. A tam sme si sa ne, neodvážili nejakým spôsobom celkom vstúpiť zase do tejto diskusie, pretože to sa týkalo mnohého množstva rôznych darčekov a vecí, ktoré si človek donesie povedzme aj z ciezda a tak, čiže čiže je to otázka eh, práve toho duševného vlastníctva. Ďakujem. pekne, Andrá Šváb. Je tu nejaký ďalší kolega, ktorý sa, by sa chcel vyjadriť, položiť nejaké otázky? Ak nie, tak rozdám slovo komisii. Pán Kermot je prítomný? Dobre, ďakujem. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím povedať, že z pohľadu komisie nás teší, e, že v podstate štúdia len potvrdzuje, že je potrebné konať Komisia si uvedomuje, že to je veľmi citlivá otázka pre členské štáty, pretože prepojenie systémov postihov a trestného práva, to si všetci uvedomujete, že sa vždy na rade o týchto veciach diskutovalo a e, pri mnohých príležitostiach mnohé členské štáty zdôraznili, že to je veľmi citlivá otázka. Mm, zaznelo tu dnes viacero jednoznačných tvrdení, ktoré zdôrazňujú to, že touto skutočnosťou sa budeme musieť popasovať. E, v oblasti cla je miera harmonizácie pomerne veľká, musíme to podporiť jasným a jednoznačným systémom postihov. Ja by som nadviazal na to, čo sa tu hovorilo ex ante versus ex post. Možno to je trošku zložitejšie a nie, nie je to také jednoduché, ako to vyzerá e, na úrovni únie. Medzi komisiou členskými štátmi sa hodne pracuje na otázke zlepšenia dodržiavania predpisov, na zlepšenia systému kontroly, ktoré budú vychádzať z prístupu tzv. autorizovaných alebo e, hospodárskych subjektov alebo e, prvotriedných e, e, hospodárskych subjektov, ktorým dôverujeme to sú problémy, ktoré tu riešime. Možno, že by bolo chybou povedať, že je potrebné počkať a robiť všetko naraz. Do určitej miery robíme všetko naraz. Máme colný kódex, máme prebiehajúce diskusie ohľadom delegovaného aktu v súvislosti s e, Európskym colným kódexom. Musíme tieto veci robiť viac menej paralelne a jediný spôsob, ako sa posunúť e, k koherentnejšej štruktúre je presne tento. Jednoducho všetko položiť na stôl správny čas, správny okamih, ale spolu. Nikto nepochybuje o tom, že prepojenie medzi trestnoprávnymi postihmi a administratívnymi postihmi je veľmi citlivou otázkou pre mnoho členské štáty a zároveň je to aj zložitá otázka, interakcia medzi návrhom smernic pre ochranu finančných záujmov únie. To je takisto dôležité. Chcel by som zdôrazniť, že sa musíme pozrieť aj na to, ako sa uplatňujú sankcie v prípade, že sa nejedná iba o finančný záujem únie, o, ktorú, o ktorý ide. A to komisia chce predložiť na stôl. Budujeme systém na základe colných povinností, ktoré majú aspekt e, bezpečnosti, ex ante kontroly, ako napríklad autorizované hospodárske subjekty. A je potrebné zabezpečiť, aby toto sa nielen vytvarcovalo, ale uplatňovalo, aby to bolo chránené proti nezákonnému používaniu. Nikto nepochybuje o tom, že je potrebné o tomto konkrétnom texte hodne diskutovať, ale samozrejme komisia e, chce, aby sme toto presadili e, paralelne s delegovaným aktom, ktorý súvisí s e, colným kodexom. Vstupujeme do dôležitého obdobia, kedy by sme chceli zosúľadiť všetky colné postupy z UCC, posunúť sa v komputerizácii na prospech všetkých a zároveň zabezpečiť potrebný systém kontroly a sankcií tak, aby sme mali celok, ktorý obstojí, bude koherentný a bude odolný. Ďakujem pekne, pán Filip Kerot, e, ktorý vystúpil v mene Európskej komisie. Ďakujeme za objasnenie. Zaznelo tu viacero zaujímavých otázok z úst kolegov, ktoré by som rada teraz obrať, e, posunula na autorov štúdie, aby na ne zareagovali. Ktorý z vás chcete začať? Pán Rustusvelt ako prvý, nech sa páči. Áno, ja sa pokúsim na ne zodpovedať v poradí, ako zazneli. Pripomienka spravodajkyne. Áno, samozrejme, pre harmonizovaný colný systém musí v končnom dôsledku toho súčasťou byť aj systém sankcií, O tom sme hovorili aj v štúdii. Ak by ste mali pocit, že hovoríme, že systém sankcií by nemal byť harmonizovaný, ak chcete mať plne harmonizovaný colný systém, to sme neuvádzali. My sme v podstate uvádzali viac menej poradie, v akom to potrebné spraviť. A tak to práve zaznelo, že sa to musí robiť aj paralelne, čiže nemal by to byť niečo samostatné, pretože to nefunguje ako niečo samostatné. A vrátim sa k tomu pri odpovede na ďalšie reakcie. Druhá pripomienka e, zaznela v tom zmysle, že máme rôzne popisy, rôzne sankcie, rôznu interpretáciu, ale či v končnom dôsledku, čo sa týka E, systému uplatňovania sankcií, či v končnom dôsledku výsledky sú viac menej rovnaké. Áno, to je jednoznačne uvedené v našej štúdii. Sme presvedčení o tom, že systém presadzovania práva alebo dodržovania predpisov v e, rôzne krajiny e, sú v rôznej kultúre fungujú a možno, že štúdia sa nedostala až tak ďaleko, ale asi keby sme zanalizovali E, tie systémy, miera kontroly, miera vyšetrovania, miera stíhania, miera požadovaných postihov. E, možno, že v konečnom dôsledku je to celé vyvážené. A preto sme povedali, že sa nedá jednoducho harmonizovať definíciu porušenia predpisov na, na jednej strane a sankcie na strane druhej a povedať si, že všade to bude rovnaké, bez toho, aby sme robili kontroly, vyšetrovanie a stíhanie a dokonca takým spôsobom, ako to riešia súdy, pretože ak nie, tak skončíte s, s takými istými rozdielmi, ako máme teraz, alebo ešte s väčšími. Tretia pripomienka sa týkala spôsobu, ako sú popísané jednotlivé e, priestupky E, zdá sa, že v smernici to vyzerá byť dobre napísané. Tam kompletný zoznam typov, čo sú teda priestupky a aké postihy s nimi môžu ísť. Čiže to nie je nejakým výsledkom našej štúdie. Z mm, našej štúdie nehovoríme, že je potrebné v tejto veci spraviť e, kus roboty. E, sankcie, tak ako sú popísané, to už je niečo iná vec. Tam máme k tomu množstvo pripomienok, ak si prečítate štúdiu. Exante modela najlepšie postupy v štúdii sme nezašli až tak ďaleko, aby sme spravili nezávislé preskúmanie, povedzme, modelov jednotlivých štátov, tak ako sa uplatňujú v praxi a do akými sa dodržiavajú predpisy v jednotlivých štátoch. Zo skúsenosti vieme, a tu hovorím o svojom vlastnom názore na základe 30-ročnej skúsenosti v medzinárodnom prostredí colníctva. Ak sa pozrieme na EÚ ako celok, tak severozápadná časť EÚ je skôr zameraná na exante typ e, dodržiavania a juh a východ je to skôr taký reštriktívnejší prístup. Keby sme chceli vedieť presne, čo je najlepšie riešenie, to by sme mali spraviť ešte ďalšiu štúdiu a pozrieť sa naozaj na túto tému. Sú siete, ktoré to môžu spraviť, majú množstvo skúseností o tom, ako to funguje. Ja si nedovolím povedať, ktorá krajina by mohla slúžiť modelom. Avšak, keď sa pozrieme na naozaj ten najlepší model, a to sme takisto uviedli v záveroch našej štúdie, je pravdou, že 8 členských štátov majú asi 80 všetkých všetkých colných vyhlásení v e alebo spracúvajú. Takže do určitej miery má zmysel zvážiť najprv týchto 8 štátov a použiť ich ako hlavný model alebo vzor, ak chcete spraviť ďalší model. Dáva to veľa väčší zmysel, ako keby ste chceli skúmať všetky krajiny. Potom tu zaznela otázka, či práva, ochrana e, práv duševného vlastníctva e, sú hlavnou, hlavným dôvodom povedal by som, že nie. UCC a všetky porušenia predpisov v UCC zvažujú väčšinou, eh, výlučne colnú problematiku z pohľadu colníctva. Eh, v colníctve existujú aj nefiškálne colné reglementácie, ktoré nie sú súčasťou toho, čo je v súčasti UCC. UCC je v podstate mm, súvisí s formalitami, povinnosťami s vyberaním cieľ a existujú aj iné nariadenia, iná legislatíva, ktorá rieši otázky obchodných známok duševného vlastníctva a tie momentálne e, e, smernica nezvažuje alebo nepos, e, nepokrýva. Komisia sa vyjadrila k tomu, že by veci sa mali robiť paralelne v podstate my hovoríme to isté. Sme presvedčení o tom, že v končnom dôsledku, ak sa pozrieme na celý colný rámec, celý colný rámec je veľmi široko koncipovaný rámec pravidiel, ktoré súvisia s náležitosťami, colným postupom, a samozrejme presadzovaním týchto postupov. Nemôžeme vytvoriť celý systém pravidel a potom nemať nejaké páky na presadzovanie, dodržiavanie týchto predpisov. Samozrejme, že to potrebujeme, ale ak chcete mať e, takýto systém, musí zodpovedať e, tomu celému systému. A ak chcete najprv vytvoriť ten bič, e, ako to tak teraz vyzerá, tak e, musíte v tom postupovať rovnako všetkých členských štátov. Ty chcem povedať toľko, že potom by ste mali zvážiť celý systém presadzovania práva a dodržania práva. Nie len mať rovnakú palicu alebo rovnaký bič, ale musíte ho aj rovnako používať. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Pán Rus Tusveld. Pán Patrice Miller chce niečo povedať na záver? Nie? Dobre. Takže, ak už nemá nikto žiadne pripomienky... Áno, predsa len? Dobre. Nie nejaká zásadná pripomienka, ale ak majú poslanci nejaké ďalšie otázky alebo pripomienky, radi si ich prečítame, pretože to, ako tu zoznelo na začiatku, mm, dokončujeme túto štúdiu a chceli by sme zohľadniť všetky obavy alebo všetky ďalšie pripomienky, ktoré e, eventuálne môžu mať poslanci. Áno, ďakujem veľmi pekne to bol účel tejto diskusie, aby ste vy dostali nejaké pripomienky do tej záverečnej fáze vašich prác. Ďakujeme za prezentáciu. Nemám ešte stále harmonogram, čo sa týka smernice o spoločnom právnom rámci pre porušovanie predpisov a sankcie v colnej oblasti, ale bude to pre nás veľmi užitočné a tá vaša záverečná správa sa dostane do rúk všetkých poslancov Kolegovia, ak e, nemáte nič do rôzneho, chcem oznámiť, že ďalšie stretnutie bude 9. novembra o 15. Ďakujem pekne.